zainteresovaným osobám, drahí kolegovia. Ocitáme sa na konci dlhého roka. Chcem sa všetkým poďakovať za spoluprácu, chcem vám všetkým zaželať šťastnú cestu domov.